budeme mať jednu rozpravu k otázke na ústu zodpovedanie o vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií. Predovšetkým by som dal slovo Malkomi Harborovej na 5 minút. Pán predseda, s vašim dovolením, ja by som chcel navrhnúť, aby sme počkali trochu neskôr, počkali ešte teda, pretože je to otázka na zodpovedanie pre komisiu a my sme teda dúfali, že